No, teraz budeme mať spoločnú diskusiu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a rady o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami. Teraz dávam e, na 4 minúty slovo poslancovi Karasovi. Pani predsednička, pán komisár, e, vážené dámy, vážení páni. Témy, ktoré teraz diskutujeme a najmä výsledok, o ktorom diskutujeme, sú obrovským úspechom pre Európsky parlament, obrovský úspech pre e, finančný trh e, Európskej únie. Je to obrovský úspech pre náš vnútorný trh. Neupravujeme a neregulujeme len niekoľko bank, ale všetky a neregulujeme ich výnimkou pre všetkých, ale dohodou so všetkými v rámci parlamentu a medzi účastníkmi trhu trhu navzájom. Touto legislatívou upravujúcou vnútorný trh vytvoríme jednotné pravidlá pre všetkých 8200 bank vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Stabilizujeme tým európske banky, podporíme financovanie reálnej ekonomiky, posilníme poskytovanie úverov malým a stredným podnikom a zvýšime e, férovosť v bankovom sektore a e, spôsobíme úľavy, e, umožníme úľavy platcom daní. Vážené dámy a páni, táto legislatíva je základom pre všetky nasledujúce zákony, ktoré prijímeme. A je to základ pre tzv. single rulebook v Európskej únii. Túto cestu úspešne pechu sme vlastne začali v septembri 2010 správou z vlastnej iniciatívy, pretože e, prostredníctvom nej a reakciou komisie na ňu e, začala europeizácia a implementácia bazilejských cieľov. A túto dohodu sme dosiahli aj preto, že tento parlament sa vždy snažil dohodnúť sa vo veci a nemal záujem e, prof profilovať e, sa v nejakých rozdieloch. 38 k 0 e, za iniciatívnu správu, 44 k 0 ako odpoveď na návrh komisie a 5 politických skupín rokovalo spoločne. O čo nám išlo? Išlo nám o to, aby sme na jednej strane realizovali bazilejské ciele, a na strane druhej e, brali ohľad na reálnu ekonomiku, rast, zamestnanosť a centrálny bankový sektor a funkcie corporate governance sme chceli rozšíriť. Áno, máme teraz e, lepší e, vlastný kapitál, bol zdvojnásobený. Áno, máme dve nové, dva nové ukazovatele likvidity. Áno, podporujeme financovanie reálnej ekonomiky uľahčením poskytovania úverov malým a stredným podnikom, znížením e, rizika a, a retailového prahu. S bankovým sektorom e, je možné teraz zaobchádzať férovejšie a sám bude e, férovejší tým, že tu bude úprava pre všetkých, že upravíme aj prémie e, fixným spôsobom, bude väčšia transparentnosť. Všetky členské štáty musia zisky pred zdanením obrady, obraty, počet pracovníkov a obdržanú štátnu subvenciu e, zaverejniť. E, upravíme mandáty v riadiacich pozíciách, e, zlepšíme flexibilitu v celkovom európskom rámci a vytvoríme tak základ pre európsky dohľad nad bankami a pre dohľad Európskej únie nad bankami. Chcem by som sa poďakovať predsedníctvu rady. Chcel by som sa poďakovať všetkým spolupracovníkom našim, že sme viac než jeden rok ťahali spoločne za jeden povraz a ukázali sme, že chceme odpovedať na túto krízu, že chceme mm, stabilizovať európsky bankový sektor a že chceme, aby reálna ekonomika bola v poriadku pre rast a zamestnanosť. Prosím vás o váš súhlas. Ďakujem. Teraz má slovo pani Creighton. Vážení poslanci, vážená pani predsedníčka, legislatívny balíček, ktorý dnes máte pred sebou, je výsledok na spojenej práce našich dvoch inštitúcií. V mene rady by som rada poďakovala eh, za prácu, ktorú odviedlo cyperské, politické a dánske predsedníctvo. Chcem poďakovať aj e, pánovi spravodajcovi, pánovi Karasovi, e, predsedovi výboru Ekon a tieňovým spravodajcom pánovi Lambertsovi, pánovi Bulmanovi a pani Fordovej e, za to, ako spolupracovali, a za ich dobrú voľu, ktorú prejavili počas jednotlivých diskusí. Ja by som chcela zdôrazniť ten fakt, že chceme dosiahnuť politickú dohodu a nové pravidlá môžu byť aplikované od 1. januára 2004. Tento legislatívny balíček bude jadrom spoločných pravidel pre banky. To znamená, že budeme môcť naplniť naše medzinárodné záväzky o finančnej regulácie a e, zavádzanie Bazileja 3. Chcela by som e, teraz zvýrazniť dva body, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Poprvé, ako my všetci vieme, Európsk pred Európskou úniou sú obrovské výzvy, čo sa týka konkurencieschopnosti a rastu. Preto musíme vyvážiť potrebnú akumuláciu kapitálových rizik a likvidity, ktoré sa vytvárajú v bankách a pritom zabezpečiť, um, aby reálna ekonomika dostávala svoje financie. Myslím si, že balík, o ktorý sme vyrokovali, um, poskytuje dostatočné stimuly na to, aby sme toto dosiahli. Po druhé, uh, Bazilej, dohody z Bazileja sa týka najväčších globálnych bank a náš text, náš text sa týka investičných inštitúcií aj bank. Chceme zabezpečiť, aby sme splňali globálne pravidlá a aby sme splnili aj prudenciálne požiadavky. Členovia určite vedia o kľúčových prvkoch tohto textu, ale ja by som chcela zdôrazniť niektoré body. Zásadná vec je, že eh, banky musia, budú musia mať lepší kapitál a splňať um, eh, požiadavky manažmentu likvidity. Toto bude um, prvok ochrany pre stabilitu finančného sektora. My sme sa dohodli uh, ohľadom týchto systémových rezerv kapitálu. Uh, že členské štáty zavedú ešte rezervu, ktorá sa bude týkať systémovo dôležitých inštitúcií. Toto je povinné pre e, globálne dôležité inštitúcie. Pravidlá e, kapitálových e, rezerv boli navrhnuté tak, aby zaručili rovnováhu. Členské štáty môžu prijať vnútroštátne opatrenia, aby riešili makroprudenciálne alebo systémové rizika ale e, dostatočné e, za ochranné prvky budú začlené do tohto textu, aby sa zabránilo narušeniu jednotného trhu. Čo sa týka e, pomeru čistej stability, financovania pomeru pokrytia, likvidity a systémových rezerv, snažili sme sa zaviesť správnu rovnováhu medzi požiadavkami Bazileja, a našimi ambíciami, aby sme zabezpečili bezpečný finančný sektor a konkurencieschopnosť Európy. Takisto sme sem začali ustanovenia ohľadom požiadavkách transparentnosti. Napríklad e, banky budú musieť zverejňovať e, ich zisky, e, zaplatené dane a takisto aj počet zamestnancov. Od roku 2004 e, pardon, 2014 budú musieť o tom informovať komisiu a od roku 2015 to bude zverejnené. Um, Takisto e, bonusy e, budú zverejňované. E, potom sú tu isté možnosti pre flexibilitu, že tento pomer sa zvýši na 2 ku 1 so zapojením sa akcionárov a možnosťou vyplácať 25 bonusov. Myslím si, že toto je dobrý kompromis, ktorý môže pomôcť um, predchádzaniu veľkému riziku. Čo sa týka dohľadu, úloha Európskeho bankového úradu e, orgánu je posilnená, e, pričom sú tu rozšírené jej úlohy. Vážená pani predsednička, vážení členovia, e, naša dohoda ohľadom tohto balíčka neznamená, že sme skončili našu prácu. My sme získali skúsenosti a musíme ich ohodnotiť. Ehm, do textu sa dostalo mnoho revíznych klauzúl, ktoré môžu viesť k zlepšeniu budúcnosti. Napríklad e, financovanie pre všetky formy dlhotrvajúceho financovania pre ekonomiku, e, požiadavka o pokrytie likvidity, takisto aj limity e, o vystavení sa riziku. Myslíme si, že eh, ten výsledok, ktorý sme dosiahli, je uspokojivý a dúfame, že dostaneme podporu od tohto parlamentu. Predstavuje to dobrý krok smerom k lepšej regulácii vo finančnom priemyslu a takto posilníme aj dôveru zo strany našich občanov v európsky finančný sektor. Ďakujem. Ďakujem teraz dávam slovo pánovi komisárovi Barnerovi. Ďakujem, pani predsednička. Všetkým želám dobrý deň. E, ja som vám predložil tento text 4. E, júla 2011 a my sme teraz prekročili veľkú etapu e, vďaka vám. Je to vlastne taký uholný kameň Single Rulebook, čiže spoločných pravidiel pre 8300 bank, ktoré sa nachádzajú na jednotnom trhu v Európskej únii, ktoré eh, tieto pravidla stanovujú nové požiadavky ohľadom likvidity a vlastného imania, aby eh, mohli lepšie čeliť eh, vykyvom situácie, pretože videli sme, že kríza ukázala na isté nedostatky v posledných rokoch. No a potom Európska únia e, prijala e, tento týždeň vo Washingtone istké záväzky e, v rámci G20. Pani Krejtonová veľmi správne poznamenala, akú úlohu v tomto zohrala, zohralo poľské, dánske a cyperské predsedníctvo. A takisto ja mm, chcem poďakovať Írsku a írskej ambasáde v Bruseli. Ja by som chcel teraz osobne poďakovať vášmu spravodajcovi pánovi Karasovi, ktorý e, bol naozaj ústretový, mal dobrú voľu a bol veľmi kompetentný. A takisto chcem poďakovať aj ďalším spravodajcom, e, pani Fordovej, pánovi Laubertovi, Lambertovi a pánovi Bulmanovi za to, že sa zúčastnili osobne na viacerých trialogoch aj minulý týždeň. Myslím si, že toto je dynamický kompromis, e, ktorý e, bol umožnený vďaka tomu, že ste ukázali dobrú voľu a vedeli ste prispieť správnym riešeniam. Ja by som chcel teraz e, zdôrazniť niekoľko dôležitých bodov, v prípade ktorých parlament prišiel s konkrétnymi a pokrokovými riešeniami, ak to porovnáme s počiatočným návrhom. E, takže poprvé kríza, tam sú zvláštne ustanovenia. E, ja som hovorila s pánom Tajaným o Európskej zmluve o bankách e, a o opatreniach pre malé a stredné podniky o právomociach sprostredkovateľstva pre Európsky bankový úrad ďalšie, e, ďalšie e, doplnkové e, opatrenia pre systematické rezervy a ďalej prijatie technických noriem. Ďalej tu je povinnosť pre banky, aby odovzdávali svojmu dohľadnému orgánu svoje rizikové vystavenie v prípade neregulovaných fondov. A O tomto budem v krátkej budúcnosti hovoriť. Ide tu o paralelný e, bankový sektor. No a potom e, vďaka parlamentu sme dosiahli veľký pokrok e, v ohľade správneho dohľadu a transparentnosti. Vy ste uh, hovorili o odvedli veľkú prácu ohľadom um, istého o Capital Requirements 3 Eh, ďalej, um, stanovili ste pravidlá pre odmeny. Eh, banky tvoria súčasť spoločnosti, nie sú mimo spoločnosti. Čiže toto všetko sú opatrenia, ktoré sú dôležité preto, aby eh, sme znova nadobudli dôveru v očiach európskych občanov. A potom aj inovácia. Sú tu aj isté prvky, aby sme podporili medzinárodnú diskusiu. Európa totiž nie je prvá, ktorá zavádza takéto pravidla. Čiže podľa mňa je to uspokojivý, vyrovnaný kompromis. Všetci sme e, vykonali prácu a úsilie. E, komisia si myslí, že mechanizmus flexibility ešte nie je správne mm, stanovený alebo zaramcovaný. No a e, je tu ešte um, technický bod ohľadom ukazovateľa pomeru celkovej kapitálovej zadlženosti. Napríklad 416, e, 5 Ehm, chcem potvrdiť, že Bazilej by mal spustiť oficiálne konzultácie ohľadom e, tejto témy, aby sme mali finálne návrhy na koncu roku 2013. Čiže v tomto ohľade ešte nie je dobré, aby sme anticipovali závery Bazileju. E, ináč e, som spokojný s týmto, súhlasím s tým, myslím, že rada to môže urobiť. Tak isto a som za to, aby sme škrtli jednu vetu z článku 416, ktorý um, by potom znemožnil kompenzáciu. Ináč si myslím, vážení pani poslanci, že toto je veľmi dôležitý text pre spoločné pravidla pre bankový sektor. Keď tento text bude už fungovať, teda vďaka vám od roku 2014, ak tento text zaradíme do bankového dohľadu, Eh, na úrovni eh, jednotného trhu vďaka tým orgánom, ktoré sme vytvorili a vďaka Európskej centrálnej banky, ktorá bude mať priamu úlohu, eh, musíme teraz dotiahnuť do konca mm, toto uznesenie. My sme to, ja som to povedal aj na stretnutí ministrov v Dubline. A o tomto texte diskutujeme viac ako rok. Máme tam isté prvky, ktoré um, ak by boli zavedené do reality, tu teraz nemyslím len na e, Cyprus, ale na iné banky, pretože daňoví poplatníci by tým trpeli už 5 či 6 rokov. Čiže mali by sme dôjsť nakoniec tejto cesty a Európska komisia predstaví návrhy, čo sa týka bankovej únie, um, teda návrhy, ktoré sú dôležité pre um, tento návrh. Bude to uznesenie a bude to pripravené uh, s, predstaviteľmi Európskej centrálnej banky. Toto uznesenie, túto rezolúcie budeme prezentovať v júni ešte pred mm, letnou prestávkou. Chcem vám poďakovať e, za vašu prácu, ktorú ste odvetli na tomto dôležitom texte. Ďakujem. Ďakujem, pán Barnier. A teraz v mene politických skupín pani Wortmann Kohl. Ďakujem, pán predseda. Táto legislatíva upravujúca vyššie kapitálové požiadavky má obrovský význam pre stabilitu Európskeho bankového sektora a jeho posilnenie. Chcela by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi Otmarovi Karasovi za dôležitú prácu, ktorú v tomto smere vykonal tu v parlamente a samozrejme aj v rámci rokovaní s radou a komisiou v záujme dosiahnutia tohto dohovoru s ostatnými kolegami. Pán predseda, ide o dôležité priority pre našu politickú skupinu EPP, väčšiu kapitálovú vybavenosť pre banky, aby banky dokázali lepšie prežiť krízu a lepšiu kapitálovú vybavenosť pre systémovo relevantné banky, pretože sa chceme vyhnúť tomu, že banky bude treba následne e, ratovať e, peniazmi našich daňových poplatníkov. E, aj úprava Prémia odmien pre bankárov je dôležitá a nesmie to byť len krátkodobá záležitosť. Je dôležité, aby e, banky poskytovali úvery malým a stredným podnikom v rámci kapitálových požiadaviek. Bude táto skutočnosť zohľadňaná. Legislatíva opravujúca požiadavky na vlastný kapitál je základným prvkom, e, ktorý zlepší Európsku úniu. Súhlasím s pánom komisárom, že musíme poskytovať postupovať veľmi rýchlo. Je tu dohoda medzi parlamentom a radou, pokiaľ ide o dohľad nad bankami. Malo by to byť riadené smerom z centrálnej banky. Avšak ako môžeme e, si vyložiť a interpretovať diskusiu ministrov financí z ostatného týždňa z Írska? E, bude to celé postupovať pomalšie, alebo môžeme zotrvať v tomto duchu? Pokiaľ ide o parlament, môžeme rýchlo hlasovať, aby to celé bolo možné zrealizovať realizovať a to isté sa týka aj krízového mechanizmu. Pán Barnier, vyzývam vás, aby ste ešte pred letom predložili návrh uznesenia e, pre e, e, ten orgán týkajúci sa bankového dohľadu, tak aby sme mohli pred letnými prázdninami o tom hlasovať. Ďakujem pekne. Nasleduje kolega Pulmana na 3,5 minúty. Vážené kolegyne a kolegovia, a ja si e, myslím, že pre našu e, sociálno-demokratickú politickú skupinu e, sa toho urobilo veľa v rámci týchto rokovaní. Ten výsledok Zem sa nemusíme hambiť, je to pravdepodobne najväčšia banková reforma po kríze. A vedomí si tejto skutočnosti jedna pripomienka na úvod. Nebolo to jednoduché a museli sme konštatovať, e, že poučenie z krízy nebolo postačujúce. Zistili sme to v mnohých rozhovoroch s tými, ktorí sa e, domnievajú, že reformy sa ich týkajú neprávom. Nie e, v bankových vežiach toto poučenie z krízy zjavne ešte nepochopili. A žiaľ, a to je tiež výsledok dlhého rokovania, to často nepochopili ani v samotných ministerstvách financií, pretože v opačnom prípade by sme e, boli sa s riešeniami poponáhľali. Často aj v národných ministerstvách e, financií e, vládol duch spred včerajška tvrdili, áno, chceme urobiť všetko po novom, ale budeme postupovať tak, ako v minulosti. Kolegyne, kolegovia, eh, v tomto smere je potrebné poďakovať sa vedúcemu negociátorovi pánovi Otmarovi Karasovi a tiež negociačnému týmu Európskeho parlamentu, veľkému počtu prvotriedných pracovníkov, ktorí nám v rokovaniach pomohli. A toto je posolstvo e, Michel Barnier, ktoré je veľmi dôležité. E, všetka nadchádzajúca legislatíva, buďte si vedomí toho, e, že Európsky parlament pred ňou nepokľakne na kolena nie len pri e CRD, tak to urobíme pri tieňových e, e, bankách, tak to urobíme, keď budeme rokovať o hedge fondoch, budeme rokovať o ratingových agentúrách. a európsky občania sa môžu spoľahnúť na to, že Európsky parlament berie ich záujmy vážne a pretaví to aj do príslušnej legislatívy. A to je to um, najdôležitejšie posolstvo nad rámec obsahu uh, tejto legislatívy. Áno, uh, skutočne budeme uh, požadovať a naformulujeme prísnejšie kritéria, aby sme urobili systém bezpečnejší, ale neurobíme to nediferencovane. Budeme postupovať touto cestou že tí, ktorí e, produkujú vyššie riziko, musia počítať s prísnejšími e, sankciami a nie tí, ktorí doteraz pracovali dobre, ktorí pomáhali stredným podnikom, ktorí boli normálnym klientom, spolahlivým partnerom. Takže budeme tu rozlišovať, ak by sme boli postupovali podľa našej politickej skupiny, boli by sme rozlišovali ešte striktnejšie, boli by sme rozlišovali aj podľa jednotlivých rizikových profilov. Ale ten úvod sme už urobili a toto určite e, bude zohľadnené aj v rámci leverage ratio bodov. Mm, úvery na lokálnej úrovni, ktoré sú natoľko dôležité pre ďalší vývoj modernej infraštruktúry, nenecháme v štychu. To je dôležitý výsledok našich rokovaní a na to sa všetci budú môcť spoľahnúť tam, e, kde národné špecifika kričia a žiadajú si odpovede, aby sa postupovalo inak, e, tam e, sa to dá, ale nenarušíme vnútorný trh. Dosiahli sme veľké zlomy pri prémiách vedúcich pracovníkov. Postaráme sa v budúcnosti o väčšiu spravodlivosť prostredníctvom pravidiel upravujúcich transparentnosť. Banky budú musieť prezentovať svoje zisky, budú musieť prezentovať svoje dotácie. Ďakujem pekne, kolega Bulman. Nasleduje kolegyňa Bols na dve minúty. Boli to dlhé a technické rokovania, ale ten finálny balíček je dobrý. Bola by som radšej, keby bolo menej regulácie, menej komplexity a aby sa podporovalo odklonenie sa od derivátov. Bonusy sú v centre pozornosti a odvádzajú pozornosť eh, od niektorých iných dôležitých eh, vecí. Ale samozrejme, primerané bonusy, rozumné bonusy znižujú rizikové správanie, i ak, eh, aj ak celkové odmenovanie ostáva rovnaké. Európa je teraz v tejto oblasti vedúcou silou. Teraz musíme obchodu dať primerané pravidlá, musíme E, uznať aj dôležitosť e, krátkodobého financovania a dobrých pravidel pre toto krátke, e, krátkodobé financovanie. My sme vyňali všetky, nie iba korporátne hedžové fondy EÚ a to je dobré. Celá oblasť CVA je ešte nekompletná, nedopracovaná a nie primerane vyvinutá pre EÚ a pre rozvojové štáty. Iné štáty na rozdiel od USA nemajú aktívne trhy CDS. A teraz uh, sa budeme zameriavať na to, čo komu bude slúbené a budeme hovoriť o transakciách e, repo budeme hovoriť o tom, kto sa správal zle, to, títo ľudia alebo tieto subjekty budú na čiernom zozname EÚ, bude nutné takisto kontrolovať minulosť bankárov, kto kde zaplatil dane, to sa bude ohlasovať v správach od štátu k štátu a musíme si uvedomiť, že toto je smerovanie všetkých sektorov v budúcnosti a začalo sa to v bankovom sektore. Musíme takisto vyvážiť makroprudenciálnu kontrolu, kapitálové rezervy a takisto záruky pre jednotný e, trh a takisto úlohu EBA. E tá bola posilnená. Niektoré výnimky tu ostali, je to dedičstvo, ale napriek tomu kvalita aktív, likvidita a tak ďalej. Ďakujem. Ďakujem, nasleduje kolega Lambert. Neviem, či Európa teraz e, bude mm, naďalej obviňovaná, že Európa nerobí nič pre regulovanie financií. Myslím si, že teraz naozaj príjmame veľmi dôležitý text. Je to veľký krok vpred, ktorý zasahuje jadro problému banko, banky a takisto ich systémové rizika. Príliš veľké banky na to, aby skrachovali, toto sú veľké problémy a dnes ich začíname riešiť Chceme bojovať proti tomu, aby finančný sektor diktoval demokratickým systémom, čo má robiť. Budeme diferencovať medzi systémovými inštitúciami a o ostatnými inštitúciami. Poprvýkrát e, zavádzame pravidla likvidity a sú to Takisto sú tu aj e, body ako transparentnosť a odmeňovanie, dva výnimočné body, ktoré tu začíname riešiť. Samotné odmeňovanie nie je e, problémom, ale vieme, že je to e, dôvod, prečo banky berú na seba príliš veľké riziká. Čiže preto tou e, novou legislatívou a tretím balíkom legislatívy sa snažíme znížiť e, toto riziko a tým aj celkové sumy odmiet, odmeňovania. Potom teraz tie správy jednotlivých štátov Tie sú dôležité na zvýšenie transparentnosti, pretože e, konkurencieschopné trhové hospodárstvo sa si vyžaduje transparentnosť, legálne informácie všetkých aktérov a vyžaduje si to samozrejme e, úplnú transparentnosť a voľnú súťaž. Ako je to možné, že sme tieto dva body uspokojivo vyriešili? Je to preto, lebo sme boli schopní bojovať proti opozícii eh, bank a snažili sme sa vyjadriť politickú vôľu v tomto parlamente, jednohlasnú, jednomyselnú a takisto sme chceli nakloniť si aj verejný, eh, verejnú mienku, ktorá je proti tým nadmerným bonusom a proti netransparentnosti. Keby niečo z tohto eh, chýbalo, tak by sme sa minuli nášmu cieľu. Pokiaľ ide o likviditu, tie pravidla ešte stále nie sú e, dosť prepravované, pretože tie, ten vlastný kapitál sa naďalej bude e, vypočítavať na základe vážených aktív. My potrebujeme záväzné pravidlá pre tzv. páku, to tu ešte nemáme, ale budeme to potrebovať. Chcel by som sa obrátiť na niektorých ministrov financií, ktorí boli veľmi reaktívni až konzervatívni v tejto diskusii, najmä Pierovi Moskovičimu. E, chcem povedať, aby si nezamienial záujmy Francúzska so záujmami bank ako BNP Paribas alebo Credit Agricole. Aj pánovi Schäublemu chcem povedať, že záujmy Nemecka nie sú tie isté záujmy ako záujmy Deutsche Bank alebo Commerzbanky. Takisto by som chcel poďakovať trom aktérom, tomto spise. Britská vláda, možno je to zvláštne, po tých hádkach ohľadom bonusom, ale ak je nejaká európska vláda, ktorá sa odvážila do tohto nebezpečia a ktorá bojovala proti tomu nebezpečenstvu, ktoré predstavujú e, systémové banky, tak je to britská vláda. Často počas rokovania o tomto texte e, sme držali spolu my, Európsky parlament a britská vláda. Takisto chcem poďakovať Michelovi Barnierovi, ktorý bol motorom za komisiu tejto novej finančnej regulácie, udržateľnej legislatívy. Myslím si, že máme dočinenia s komisárom, ktorý už eh, neuznáva eh, také zásady ako laissez-faire, laissez-passer, Čiže ty ako komisár e, pre vnútorný trh si naozaj na správnom mieste. No a chcem sa poďakovať aj Otmarovi Karasovi, ktorý sa naozaj preniesol e, nad tú stranickú logiku. On tu teraz naozaj sledoval záujmy EÚ, záujmy Európskeho parlamentu, nielen svojej e, strany. Ďakujem, Otmar. Ty si štátnikom a ty si zároveň aj môjim priateľom. V tebe som spoznal priateľa aj štátnika. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, kolega Lamberts. Kolegyňa Ford má slovo. Bankovníctvo je stále globálnejšie, vyžaduje si to globálne regulácie, potrebuje globálne štandardy a takisto rovnaké podmienky všetkým vo výbore pred rokom sa urobilo viacero zmien, aby sa legislatíva EÚ zosúladila s globálnymi štandardmi, ale mnohých vecí počas rokovaní sme sa zasa vzdali a výsledkom je balík, ktorý nie je v súlade s Bazilejom a s rôznymi inými oblastiami. Moja skupina chcela zabezpečiť e, posilnenie bank, ale aj e, ochranu peňazí daňových poplatníkov. Domnievame sa, že je veľmi dôležité, aby straty niesli e, tí, e, ktorí sú najviac zainteresovaní v banke. Kľúčovým pozmeňovacím návrhom bolo možnosť e, prepisovať kapitál a medzi jednotlivými úrovňami a o tomto sa hlasovalo aj minulý rok. Legislatíva ale nevytvára jednotné podmienky pre všetkých, najmä model poistenia banky je veľmi uh, e, odklaňajúci sa od globálnych štandardov. Súvahy sa musia robiť tak, aby nedusili investície do ekonomiky. Bolo veľmi dobre spolupracovať s kolegami z rôznych skupín v parlamente na rôznych e, zábezpekách, na podpore malých a stredných podnikov, na hedgingu, na korporátnych záujmoch a tak ďalej. Ja som strávila mnohé hodiny rokovaniami, aby som chránila právomoci členských štátov, aby členské štáty mali možnosť zavádzať prísnejšie normy, aby Spojené kráľovstvo malo možnosť implementovať tzv. ring fence. Pokiaľ ide o odmeňovanie bankárov, vieme, že to môže zvýšiť riziko a na to potrebujeme globálne úpravy, legislatívne úpravy. Ja podporujem opatrenia na to, aby e, tieto e, odmeňovacie balíky boli dlhodobejšie, s dlhodobejším výhľadom. Bolo, táto legislatíva robí už e, mnohé kroky smerom ku globálnym štandardom, čiže moja skupina nebude hlasovať proti. Rečníčka prerušená. Ďakujem pekne. Nasleduje kolega Blum. Ďakujem, pán predsedajúci. Dúfam, že tu nie je um, nádej väčšia ako naše reálne skúsenosti. Ten skutočný problém spočíva v zlom bankovom systému, systéme, kde bankári môžu požičiavať peniaze, ktoré nemajú. A keď sa pozriete do minulosti e, USA v roku 1850, to bol trestný čin, za to ste mohli byť obesení. A my tu teraz máme takú situáciu, že máme síce reguláciu, máme legislatívu, ale zlú legislatívu, čiže čaká nás ďalšia katastrofa a nič nás nezachráni pre touto ďalšou katastrofou. Určite sa to stane, pretože my sme nevyriešili skutočné uh, problémy toho chybného eh, bankového systému. Musíme mať komoditné bankovníctvo a investičné bankovníctvo. Vy hovoríte o schopnosti bank eh, zniesť otrasy, ale otras podľa vás je napríklad aj to, keď ľudia chcú svoje vklady späť, ale to predsa nie je bankový šok, to sú bežné každodenné bankové postupy. My hovoríme takisto o bonusoch pre eh, bankároch, pre bankárov ale to len odvádza pozornosť od problému. Problémom je kriminálna činnosť bankárov. Žiaden bankár zatiaľ ešte nebol poslaný do väzenia. Miliardy Libier zmizli, e, stratili ich daňoví poplatníci, vkladatelia, ale žiadny bankár zatiaľ nešiel do väzenia. To je naozaj hamba, to je hamba. Musíme teraz e, tlačiť e, peniaze a robiť podobné opatrenia. Ja by som chcel vidieť nejakých centrálnych bankárov konečne vo vezení. Musíme e, predsa bojovať proti falšovaniu peňazí, ale aj tlačenie peňazí teraz je, ako falšovanie peňazí je to zločin. Pozrime sa teda na seba, na politikov, na úradníkov a na to, aké prepojenia sú medzi nimi a bankármi. Čiže toto by sme mali konečne ukončiť. Ďakujem pekne. Kolega Blum, nasleduje kolega Klute na 2,5 minúty. Bola avizovaná modrá karta. Žiaľ, nemôžem akceptovať žiadne modré karty, lebo sme na tom e, veľmi tesne s časom. A už vôbec nie od kolegov, ktorí sa už vyjadrili. Ďakujem. Niektorí kolegovia v ostatných dňoch hovorili e, o revolúcii v súvislosti s CD4 e, s nariadením Bazilej. O tom by som takto nehovorila, ale myslím si, e, že je to podstatný krok smerom k rekonštrukcii a stabilizácii bankového a finančného sektora v Európskej únii. A myslím si, že z nášho pohľadu môžeme pánovi Karasovi za to e, len a len zagratulovať. Odviedol kus vynikajúcej práce na základe podkladov e, pána komisára Barniera. Aj to uznávame. Oceňujeme, že sa podarilo diverzifikovaný bankový sektor v rámci EÚ dobre zabezpečiť. Z nášho pohľadu sú dôležité najmä regionálne e, sporiteľne a družstva sporiteľní, ktoré je potrebné ochraňovať a nie len veľké banky. Tieto družstevné banky a sporiteľne sa počas krízy preukázali eh, byť spoľahlivými partnermi pre stredne veľké podniky. Je mimoriadne dôležité, eh, že eh, táto oblasť bankového sektora bola zabezpečená. Bolo by treba urobiť určite aj viac, ako správne konštatoval Udo Bulman, ale urobilo sa toho dosť. Podporujeme aj ustanovenia týkajúce sa transparentnosti nie je mi úplne jasné, prečo rada e, neakceptovala e, pôvodný návrh. Ustanovenie 1 k 1 bolo by to v prospech e, našich voličov. Napriek tomu je to dôležitý krok. Želali by sme si aj vyššie kapitálové vybavenie. My sme navrhovali sumu 80%, teda bolo to navrhované a to bolo asi príliš veľa, najmä pre sporiteľne, ale dostali by sme sa cez ten kapitál Karlovi Vankušika na sumu okolo 50%. To nie je tak ďaleko vzdialené od toho, čo sme pôvodne chceli, takže je to OK. E, pokiaľ ide o leverage ratio, tam by sme si boli želali, aby bolo zavedené už trochu skôr a nie v rámci procesu spolurozhodovania, ale delegovaného aktu. To sa nedalo presadiť, možno tam ešte možno niečo vyrokovať, pretože z nášho pohľadu sa nám to zdá byť dôležitý bod e, na podporu malých bank. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem kolega Klute a teraz e, má slovo e, Zast, kolega Zastra na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, centrálne banky musia vykonávať oveľa lepší dohľad nad bankami. Je to v záujme celej spoločnosti, je to v záujme toho, aby sme sa vyhli inflácii. Je v spoločnom záujme, aby banky boli vedené dobre. V novej smernici sa menová politika e, e, spája aj s ekonomickými témami. Avšak menová politika je doménou centrálnej banky a ďalšie ekonomické záležitosti sa môžu starať banky. V novej smernici banky strácajú svoju zodpovednosť za zavedenie obchodov. Ak je banka zle vedená, potom nech zbankrotuje a jej riadiaci pracovník nech je prepustený. Prečo by to malo byť nejako inak, než je tomu v podnikoch samotných? v národných e, legislatívach. Teda zdá sa, ako keby táto národná legislatíva mala byť odsunutá bokom a mala platiť len legislatíva EÚ. E, čo sa e, týka kapitálového zabezpečenia pre banky, to je dobré. Dobrá banka tak či tak má postačujúci kapitál a nepodstupuje veľké rizika. Bolo by ilúziou myslieť si, že táto dohoda na úrovni EÚ zle banky zachráni. Je potrebné zaviesť lepšie vedenie v bankách, len tak sa dá predchádzať krízam. Nemá zmysel teraz e, sa nejakým iným spôsobom pokúšať to riešiť. Ďakujem, pán kolega Sinstra. Nemôžem akceptovať modré karty a už vôbec nie od kolegov, ktoré sa už vyjadrili. Takže to boli rečníci za jednotlivé politické skupiny a teraz jednotliví rečníci. Kolega Balc. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som sa poďakoval nášmu pánovi spravodajcovi Otmarovi Karasovi za jeho vynikajúcu prácu spoločne s tieňovými spravodajcami. Touto správou sa parlament vyslovuje za prísnejšie kapitálové požiadavky pre banky. Je to dôležitý krok pre zabezpečenie finančného trhu, najmä v záujme európskych občanov. Je mi však trochu ľúto, že tieto zásadné e, požiadavky a e, prémie pre teda boli e, trošku zatlačené do úzadia diskusiami o prémiách e, pre e, vedúcich bankových pracovníkov. Potrebujeme kvalitatívne a kvantitatívne lepší vlastný kapitál v bankách a myslím si, že to sa nám tu aj podarilo. Vítam tiež, že sa zohľadnili aj osobistosti národných bankových trhov. Žiadna banková inštitúcia na tom nebude horšie vzhľadom na tento model. Dôležitý je základný, dôležité je základné imanie ani, ani právna forma tej ktorej inštitúcie. Čiže bankové spoločnosti sa musia sústrediť na svoje základné úlohy, a síce financovanie reálnej ekonomiky a tiež malé a stredné e, podniky, pretože e, tento e, faktor bol zanedbaný. Boli, myslím si, že pos- uľahčenie poskytovania úverov malým a stredným podnikom je možné považovať za veľký úspech pre celý parlament. Ďakujem pekne, pán kolega balec Slovo má kolegyňa McCarthy. Ďakujem. Chcem poďakovať pánovi Karnasovi a rokovaciemu týmu. V roku 2010 som spolupracovala s pánom Karasom na tom, aby e, sme e, stanovili e, pravidlá ohľadom bonusov a e, potom banky sami zaviedli ten pomer ohľadov bonusov. Čiže je to zlyhanie e, zo strany nás, pretože toto neviedlo k mm, tomu pomeru 1 ku 2. Dúfam, že pravidla ukončia tento bankový model pretože v jednej britskej banke 84 e, majiteľov e, finančných prostriedkov znašali veľké strasty a pritom boli obrovské počty miliónov vyplácané na bonusoch. E, Boris Johnson poukázal na túto skazenú, na tento skazený spôsob a e, táto kult, túto kultúru publik, e, verejnosť odmieta. V roku 2011 e, 76% opýtaných súhlasilo s tým, aby tieto bonusy boli zredukované. Pritom základný plat je 236 tisíc libier a v mojom volebnom okrsku s tým mnoho ľudí nesúhlasí, čiže je čas na zmenu a je čas na zavedenie týchto pravidel. Ďakujem. Ďakujem pekne kolegyňa McCarthy. E, kolegyňa Gulár má slovo na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som poďakovať e, komisii aj rade za to, že sa ujali tohto textu a takisto aj spravodajcom z parlamentu pretože pán Otmar Karas e, ukázal, že parlament e, je rešpektovaný, keď pracuje. A chcem povedať, e, že ja som sa nepodielala na tomto pracovnom týme. Parlament naozaj priniesol pridanú hodnotu a toto bola práve obhajoba úverov pre malé a stredné podniky. Um, zásadný problém Európy je, že máme nedostatočný rast a investície. A na druhej strane tu máme povinnosti ohľadom transparentnosti, ktoré sú také nenápadné v tomto texte, ale môžu zmeniť veľa vecí. Nie len vo finančnom sektore, ale aj v krajinách ehm, tretieho sveta, kde je nedostatočná transparentnosť. Ehm, pán komisár, ja vám chcem zažať všetko dobre do budúcnosti a chcem vám povedať, že vydržte. Vydržte, napredujte, e, postavte radu pred jej zodpovednosť a tí, ktorí nerobia nič, pretože rada povedala minulý rok, že príjme svoju zodpovednosť, zoberie na seba svoju zodpovednosť a chcem poďakovať všetkým, ktorí pracovali na tejto téme, na tomto spise. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyňa Gulár, slovo má kolega Strejček na minútu. Dobrý deň, vážené dámy a páni. Dnešná diskusia sa odohráva v dvoch častiach. Prvú časť možno nazvať vysoké očakávania a druhú, menej podstatnú, obavy plynúce z navrhovanej regulácie očakávania možno zhrnúť do jednej vety. Ak by bolo viac regulácie, nebola by finančná kríza a následné ekonomické otrasy. Túto tézu nezdieľam osobne, ale rešpektujem, že je dominantná nálada v, tomto, v tejto sále myslieť si, že tomu tak je. Myslím si, že pani Krejten eh, vystúpila veľmi presvedčivo, keď eh, vystúpila a povedala, že je dobre mať eh, na pamäti, aby sme sa s reguláciou finančného sektoru nedostali do situácie, kedy budú reálnej ekonomike chýbať finančné prostriedky a, a mm, dokonca, že by sme sa dostali do konfliktu s domácimi a zahraničnými orgánmi dohľadu. To sú dve veci, ktorých by sme sa mali vyvarovať. Ďakujem kolega Strejček, e, kolega Morganti. Na minútu a pol má slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Nedá sa poprieť, že banky majú obrovskú zodpovednosť za krízu, ktorú prežívame. Každé opatrenia, niektoré môžu pomôcť tomu, aby sa takáto situácia neopakovala, musíme podporiť. Európa potrebuje stabilné banky a uh, nie je možné, aby daňoví poplatníci bežali na pomoc inštitúciám e, kvôli tomu, že tieto bankové inštitúcie e, robili nebezpečné operácie. E, mali by sme sa vrátiť k oddeleniu, rozdeleniu medzi, komerčný bank, medzi komerčnými bankami a investičnými bankami táto formula, e, tento model fungoval od 30. až do 90. rokov a podľa mňa nie je náhoda, že keď sme zrušili tento model, e, sa, e, sa znásobili ťažké situácie. Preto potrebujeme stanoviť limit pre bonusy manažerov v tomto sektore. Podľa mňa je nemorálne, že pôvodcovia tých katastrof, e, ktoré sa e, stali, e, tí majú odmeny vo výškach miliónov eur. Tí ľudia majú vysoké posty v bankách a bonusy vo, výš- v miliónových, miliónoch eur Myslím si, že spájať bonusy s výsledkami je dobré. Toto zvýši dôveryhodnosť bank. Ďakujem, pán kolega. A Morganty na minútu má slovo kolega Kiss. Ďakujem pekne. Navýšenie kapitálového vybavenia bank v EÚ e, nemá za cieľ len sanáciu finančného systému alebo odbremenenie e, daňových poplatníkov No, hovorí sa veľa o, o premiách pre vedúcich bankových e, pracovníkov a jediným problémom nie je e, to bezbrehé správanie sa e, bankárov, ale aj na zhromažďovanie kapitálu. E, Európska únia robí všetko preto, aby zabezpečila zisky pre kapitalistov a tým pádom e, sa obmedzujú obyčajní ľudia v ich e, životných potrebách. Mm, v Európskej únii prirodzene sú aj konfrontačné trendy, ktoré sa prejavujú v, v reálnej konkurencii konkurenčnej súťaži v rámci Európy a mimo. E, len e, veľké banky môžu dosiahnuť vysokú kapitálovú vybavenosť, ako sa požaduje teraz malé e, výmru a bude trpieť obyčajný človek. Ďakujem kolega Angurakis na minútu a pol má a slovo kolega Martin. Máš môj rešpekt, Otmar. Opäť si preukázal, že si veľmi usilovný ako veverička, ktorá eh, priniesla si do brlohu veľa orieškov, ale ako pozitívny, pro Európan, ktorý často aj kritizuje. Musím povedať, že niekoľko orieškov tu chýba. Samozrejme, že by som si aj ja e, bol želal k obmedzeniu odmien pre e, bankárov, aj ďalšie obmedzenia, napríklad odmien pre manažerov fondov a pokiaľ ide o záväzky eh, leverage ratio, eh, mali eh, byť vyššie, aj keď je veľmi pozitívne, že aj pre jednotlivých, jednoduchých bankových klientov bude lepšie transparentné, aké riziká banky majú. Ale vie, že tu ešte treba rozlúsknuť ten najväčší oriešok. Alan McAfee na tom pracuje. Musí sa nám podariť e, rozdeliť e, investičné, teda rozlišovať medzi investičnými a obchodnými komerčnými bankami a musíme riziko zredukovať e, do maximálne možnej miery, aby e, sa e, takéto veci neobjavovali e, ani v Európe, ani v národných štátoch. Takže musíme rozbiť do istej miery národný sektor bankový v tomto smere, aby žiadna banka nemusela byť ratovaná z peňazí daňových poplatníkov. Ďakujem slovo má kolega Stolojan na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať kolegovi Karasovi a všetkým tieňovým spravodajcom za tú prácu, ktorú odviedli ohľadom týchto dvoch textov, ktoré sa týkajú investičných inštitúcií a úverovým inštitúciami. My sme e, sa dozvedeli, že Každé e, poškodenie úverovej inštitúcie sa ukázalo, že je podhodnotené, čiže ja budem hlasovať za tieto dve správy, pretože stanovujú jasné požiadavky pre rezervy a, um, a takisto stanovujú horné limity pre bonusy a vytvárajú správne stimuly pre úverové inštitúcie a investičné inštitúcie, aby sa vrátili e, do reálnej ekonomiky. Ďakujem. Ďakujem, kolega Stolojan. Slovo má kolega Sanchez presedo na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som sa chcel poďakovať kolegovi Karasovi a e, negociačnému týmu Európskeho parlamentu. Bolo tu spomenutých veľa e, tém. Ide tu o e, chyby bankového systému, ktoré viedli k finančne náročnej kríze. Samozrejme, že je potrebné poskytovať a úvery, treba mať k dispozícii postačujúci kapitál kvalitatívne aj kvantitatívne, postarať sa o riz- rizika z derivátov, musí tu byť dobrá správa, samozrejme aj stimuly. Táto legislatíva vedie eh, k tomu, že budú v G20 dodržané eh, záväzky, bude eh, lepší, silnejší finančný systém, ktorý sa môže postarať aj o rast, o financovanie eh, rodín, občanov. Bazilej, ktorý je potrebné dodržiavať, máme nariadenie pre jednotnú aplikáciu pravidiel v Európe a smernicu na zlepšenie eh, správy. Eh, sú tu tri pozitívne aspekty. Ide tu o 8300 bank, s ktorými sa bude lepšie zaobchádzať, bude podporená reálna ekonomika. Myslím si, že je tu eh, akási zmena v eh, kultúre štruktúre, ktorú možno zaznamenať. Je to fixné sadzby, variabilné sadzby, budú aplikované určité účtovné štandardy v jednotlivých krajinách. Je tu eh, pomernosť a flexibilita, pokiaľ ide o riešenie systémovo relevantných rizík a o, o úvery na malé, pre malé podniky. Ďakujem kolega Sanchez Presedo. Na minútu má slovo kolega Ole Schmidt. Ďakujem pekne, pán predseda. Banky Eh, musia mať eh, väčšiu kapitálovú eh, vybavenosť a musia byť kvalitnejšie. Kríza ukázala, že podstúpili obrovské rizika a preto je potrebné postarať sa aj o zníženie prémií pre vedúcich pracovníkov. Ja by som si bol želal, že by to boli banky urobili samotné. Avšak mnohí riaditeľia a bank sa tvarili, že to nepočujú a vôbec nenačúvali verejnosti. Nechcem ale neustále len karhať eh, banky. Pán predseda, teším sa, že bol podporený môj návrh v súvislosti so systémom nominácií do dozorných rád bank a tiež v eh, súvislosti eh, zloženia dozorných rád. Ide tiež o otázku riadenia podnikov ako takých. Otázka otázka, ktorá e, sa momentálne týka a je rozoberaná aj v Nemecku. Ďakujem, kolega Schmidt. Slovo má na minútu kolega Kamal. Vážení kolegovia, e, smernica o kapitálovej primeranosti je finalizovaná. Vítame to, ale vo finančnom, v normálnom svete by sa o tom postarali trhy preto musíme vyriešiť mechanizmus pre likvidáciu bank, aby banky, ktoré skrachujú, mohli byť likvidované bez toho, aby sme ich zachraňovali z peňazí daňových poplatníkov. Takisto musíme zaviesť mechanizmus e, trestov pre bankérov, ktorí spôsobili takéto problémy a takisto sa postarajme o to, aby mali banky dostatok kapitálu, aby pokryli Eh, možné straty a aby si uvedomili, že eh, keď sa vyskytnú eh, problémy, tak toto musíme reformovať. Bazilej 1 a 2 nestačili a podľa mňa ani Bazilej 3 nebude dostatočný. Musia fungovať dobre trhy a musíme sa posilniť reguláciu bank. Ďakujem. Kolega Langen má slovo. Pán predseda, milé kolegyne, kolegovia, Bazilej 3 a CRD 4 je veľmi dôležitý krok na stabilizáciu bankového sektora e, vyšším kapitálovým vybavením, ale samozrejme, že to je len jeden krok, ktorý ako taký nepostačuje. Chcel by som sa poďakovať pánovi Karasovi a pánovi komisárovi Barnierovi za spoločnú prácu. V 30 trilógoch počas 10 mesiacoch neblokovala E, komisia, ani parlament, ale rada. Takže výsledok je dobrý a dúfam, že sa nám podarilo dosiahnuť tie najdôležitejšie body, lepšie kapitálové e, vybavenie pre poskytovanie úverov, pre malé stredné e, podniky, spoločné ručenie, obmedzenie výšky odmien. Ešte zostávajú otvorené viaceré otázky, či sa to bude aplikovať na celom svete, napríklad napríklad aj v USA. Po druhej naďalej e, štátne dlhopisy majú rizikový faktor 0 a to natrvalo nejde, ak chceme štáty a banky odčleniť od seba. Je to dôležitý bod. E, ďalším bodom je, že e, ustanovenia týkajúce sa obmedzenia prémií je možné obchádzať a tieňový sektor, ako to bude vyzerať s ním. Očakávam návrhy pána komisára do letáž až keď toto všetko bude vyriešené, až vtedy bude splňať banková regulácia svoj účel. Ďakujem kolega Langen, kolegyňa Bereš má slovo. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, vážení spravodajcovia a kolegovia. Keď prijímame no, európsku legislatívu v tejto oblasti, Európa nadobudla náskok ohľadom prudenciálnych pravidiel. Eh, tým pádom aj Bazilej 3 sa stane skutočnosťou v Európe v rámci eh, procesu rokovania, ktorý trval viac ako dva roky. Čo sa týka tejto témy, Európsky parlament, ako aj ohľadom iných e, legislatívnych textov, parlament zohral svoju úlohu ako spolulegislátor, teda spoluzákonodarca a členské štáty um, obhajovali pozície, um, ktoré podporovali ich bankový model. Tento text je dôležitý pre posilnenie finančného sektoru v reálnej ekonomiky. Európsky parlament bojoval, a to úspešne, za eh, stanovenie horného stropu bonusov. A ohľadom tohto bodu chcem poďakovať francúzskej vláde, ktorá eh, v rade obhajovala pozíciu um, um, Francúzska proti e, britskej vláde ohľadom transparentnosti. Pán komisár, chcem vás upozorniť, upozorniť na jednu dôležitú časť a teda tému, Európska komisia začne rokovať e, z USA, pretože ak nezískate reciprocitu tejto oblasti. Ďakujem pani kolegyňa Pérez, kolega Klinc. Na e, vrchole krízy bolo jasné, že musíme zrealizovať tri zámery. Nové kapitálové požiadavky pre bankový sektor, európsky dohľad nad bankami a mechanizmus riadenia kríz. Realizácia týchto opatrení trvá príliš dlho. Kompromis pre e, kapitálové vybavenie je veľkým e, krokom vpred bez osporu viac transparentnosti, výborné uľahčenie poskytovania úverov malým a stredným podnikom. Ale zostáva otvorený celý rád otázok. Poprvé, štátne dlhopisy. E, nebolo potrebné aspoň principiálne rozhodnutie o tom, ako s týmito dlhopismi naobchádzať štátnymi. E, možnosť individuálne si e, riešiť kapitál. Nie je to skreslovanie vnútorného trhu a nepovedie to k skresleniu ekonomickej súťaže európskych bank na medzinárodných trhoch. Čo môžeme urobiť, aby e, sa skutočne zmenila banková kultúra? Ďakujem kolega Klinc. Na minútu a pol má slovo kolega Fejo. Senhor Presidente, Queria começar por dizer que relativamente a esta matéria chegamos. Vážený pán predseda, chcel by som povedať, že Eh, dospeli sme k dobrému textu mm, v tejto téme a je to text, ktorý mm, je pozitívny na európskej úrovni a práve v tejto krizovej situácii eh, musia banky slúžiť ekonomike, udelovať úvery a investície, ktoré umožnia rast ekonomiky. Medzinárodný menový e, fond tam hovorí, že Európa je centrom krízy. A Európsky parlament, myslím, na toto správne zareagoval, pretože chceme vytvoriť solidnejšie, dôveryhodnejšie podmienky pre banky, e, ktoré budú mať prísnejšie pravidla transparentnosti. Čiže banky sa budú môcť e, stať mm, motorom rastu našich ekonomiky. A takisto sú to aj lepšie princípy financovania malých a stredných podnikov. Um, banková únia bude pokračovať a potrebujeme v týchto okolnostiach adekvátne pravidlá, najmä ohľadom záruk vkladov. No a ešte na záver uh, chcem poďakovať pánovi Karasovi, odvedol úžasnú prácu, všetci to oceňujeme. Fiu. Ďakujem, pán Fejo. A teraz pán Elka Draui. 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, pán kolega, pán komisár. Chcem sa poďakovať spravodajcovi aj rokovaciemu týmu za vynikajúcu prácu. Tento legislatívny balík je dôležitou časťou riešenia krízy, chceme banky istejšie a chceme sa vyhýbať krízam. Horná hranica pre bonusy bude viesť k poctivejšiemu systému, k väčšej stabilite bank a k tomu, aby sme sa vyhýbali veľkým rizikám. Po druhé, zvýšené kapitálové požiadavky, najmä pre systémovo dôležité banky, sú dôležité, aby banky mali rezervy počas krízy. No a potom povinnosti e, bank predkladať správy o svojich ziskoch a odvedených daniach. To povedie k väčšej transparentnosti a k tomu, že sa vyhneme alebo že obmedzíme daňové úniky. Takže tu sme naozaj urobili krok správnym smerom. Úspešná implementácia bude závisieť od viacerých faktorov, pán komisár. Silnejší dohľad na európskej úrovni, pravidla hry a ich dodržiavanie. No a ďalší faktor. Očakáva sa návrh pre fondy na riešenie problémov bank, aby sa banky mohli zaistiť pre prípad ťažkostí. No a potom potrebujeme primeranú úpravu pre tieňové obchody bank alebo pre tieňové banky. No a samozrejme musí sa zmeniť aj kultúra a mentalita, to sa to už spomínalo mentalita v bankovom sektore sa musí zmeniť, aby sa nezopakovala táto kríza. Ďakujem pán Elka Draui a teraz pani Tyson, minúta a pol. Ďakujem pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, kríza sa ešte neskončila a dôvera ešte nie je opätovne nastolená. Ešte ostáva toho veľa, čo musíme urobiť. Ale Tvrdo sme pracovali na riešeniach a našťastie už vidíme aj pokroky a vidíme to aj v tom spise, ktorý máme pred sebou na stole. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi Karasovi, ďakujem aj komisii za návrh a ako som povedala, aj rada sa snaží už po, o pokrok. Pokiaľ ide o tento legislatívny balík, ktorý tu predkladáme, tým posilňujeme povinnosti bankových inštitúcií musia sa alebo môžu sa už teraz vyhnúť e, kríze, krízovým nástrahám. Malé a stredné podniky budú ľahšie dostávať úvery a sú tu aj stimuly pre bankárov, aby sa nesnažili iba o krátkodobé zisky. Máme teraz možnosť e, upevniť finančnú stabilitu, stabilitu finančného sektora a zvýhodniť aj sporiteľov. Prísnejšie pravidla to je jedna vec, ale ich implementácia to je už niečo iné. Potrebujeme zlepšený dohľad. Ten sme už schválili. My sme teda so svojou prácou spokojní, ale teraz je potrebné to implementovať. Dúfam, že o niekoľko týždňov sa dohodneme aj s Radou a s Európskou centrálnou bankou. Podporujem to, čo povedala pani Wortman Kohl, to, čo žiadala. Musíme si objasniť s radou a s komisiou, ako vykladať eh, Dublin a aký časový e, harmonogram určiť pre ochranu vkladov a pre fond na riešenie problémov bank. Ďakujem teraz pán kolega Palóne. Ďakujem pán predseda a ja chcem poďakovať pánovi kolegovi Karasovi a všetkých teňových spravodajcov za túto výbornú prácu. Um, finančná kríza stanovila pred nás, postavila pred nás obrovské výzvy a takisto aj um, reformovať niektoré legislatívne texty. Uh, tieto texty transponujú pravidlá Bazileja 3 a posilňujú banky preto, aby mohli absorbovať straty. Európsky parlament uh, dokázal do tohto textu zakomponovať uh, element supporting faktoru, pričom sa podporujú malé a stredné podniky. Je to zásadné na to, aby sme naštartovali ekonomický rast Európy. Musíme však riešiť e, verejný dlh. A e, je čas na to, aby sa vlády sústredili na rast. Samozrejme je dôležitá rozpočtová e, rozpočtová sú dôležité rozpočtové pravidlá, ale musíme sa sústrediť na reálnu ekonomiku. Toto uľahčí udelovanie úverov podnikom a takisto to zlepší aj zamestnanosť. Um, v Európe je 1,5 milióna malých stredných podnikov, ale chcem povedať pánovi komisárovi, že môžeme urobiť ešte viac a zlepšiť tzv. supporting faktor.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 pán podpredseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Ako sme už jasne povedali, dnes je dobrý deň pre daňových poplatníkov, pretože poprvýkrát za posledné roky zavezujeme banky k tomu, aby opäť mali viac vlastného kapitálu. To znamená, že svoje vlastné riziko budú musieť znášať e, viac sami. Je to veľký rozdiel oproti rozvoju za posledných 20-30 rokov. Je to veľmi dobrý deň aj preto, že v Európe Teraz sa už nesnažíme upravovať nie iba niekoľko veľkých bank, ktoré sú združené v Bazileji. Nie, teraz hovoríme, že všetky banky musia splňať kapitálové požiadavky. Tým e, splňame aj svoje povinnosti, ktoré nám uložila G20. A dúfam, že aj ostatné štáty, ktoré sú mimo EÚ, splnia tieto svoje záväzky. Hovorím jasne teraz, že si neželáme nedostatok úverov, najmä pre malé a stredné podniky. To je takisto veľmi silné posolstvo pre malé a stredné podniky, pretože tie vytvárajú pracovné miesta, starajú sa o vzdelávanie, o inovácie a tak ďalej. A preto tieto malé a stredné podniky budú mať osobitný faktor, budú hodnotené osobitným faktorom, tak aby nemuseli mať až toľko vlastného kapitálu. To je veľmi dobre. Chcem hovoriť aj o obecných úveroch. Aj tie naďalej budú môcť byť poskytované bez požiadaviek vlastného kapitálu, pretože tým sa posilní investičná sila a schopnosť obcí. Ďakujem, pán e, spravodajca. Toto je veľký úspech pre Európu. Ďakujem. A teraz e, postup HDI. Máme oveľa viac prihlášok do diskusie, ako môžeme prijať, takže vás prosím o pochopenie. Pani Angeli, nech sa páči. Grazie, prezidente. L'Europa avrà nuovo... Ďakujem, pán predseda. Európa bude mať nové pravidlá, preto aby posilnila bankový systém. Cieľom je vyhnúť sa v budúcnosti krízam ale cieľom je aj transparentnosť ohľadom ziskov bank, o ich daniach a o stimuloch, ktoré dostávajú. Všetky tieto informácie by mali byť zverejnené. No a potom jasné limity pre, eh, pre bonusy pre bankárov a takisto aj reálna ekonomika. Eh, my sme prijali tú výzvu zo strany malých a stredných podnikov, ktoré chceli záruky pre úvery my sme sem začlenili supporting faktor pre úvery pre malé stredné podniky. Toto je dôležitý konkrétny krok vpred, eh, ktorý slúži reálnej ekonomike a rozvíja prácu. Toto eh, je dôležitý nástroj pre posilnenie rastu. Ďakujem spravodajcovi za jeho prácu. Ďakujem pani Angelili. A teraz Mm, Kolegyne, kolegovia, dohoda o obmedzení bonusov a odmeňovaní pre bankárov, to je veľmi vítané mm, ustanovenie, pretože tieto vysoké odmeny stimulovali rizikové správanie. Máme tu aj legislatívu Bazilej 3, ktorú musíme implementovať do EÚ. Samozrejme, v parlamente prebieha obrovský lobbying, ako aj vo finančnom sektore. Ale toto je zlepšenie, ktoré naozaj potrebujeme, aby sme znížili rizikové správanie vo finančnom sektore. Musíme si naďalej uvedomovať morálne hrozby a systémové rizika. Musíme zareagovať aj na návrh pána Barniera o tieňovom bankovníctve a chcem takisto zdôrazniť, že je veľmi dôležité mať aj flexibilné ustanovenia o úveroch pre malé a stredné podniky, pretože tie potrebujú v reálnej ekonomike e, dostatočné financovanie, aby sa vyhli zvýšeným nákladom na svoje financovanie. Ďakujem, pani kolegyňa. A teraz pani kolegyňa Swinburne. Systémovo dôležité európske banky sú globálne už zo svojej povahy a preto ich upravenie nariadením alebo smernicou alebo bazilejským e, výborom je veľmi dôležité, pretože si musíme uvedomovať budúce rizika bankového sektora. Ja som koordinátorka za moju skupinu a obávam sa, že finančné ko- konglomeráty dostanú opäť napríklad v rámci insolvencii 2 ústupčivejšie úpravy a preto navrhujem, že tie konglomeráty, ktoré patria pod tzv. FICOT, musia byť e, naliehavejšie a rýchlejšie upravené. Opäť dlhodobé európske investície tu nie sú pokryté a som sklamaná, že pre dôchodkové fondy tu nemáme výnimku. Musíme urobiť viac, aby sme uznali ich osobitnú úlohu v európskom finančnom sektore. Vielen Dank. Ďakujem pani Swinburne a teraz pán kolega Nitras. Ďakujem, pán predsedajúci. My sme tí prví v rámci G20, ktorí implementujú ustanovenia Bazileja 3 a na to môžeme byť právom hrdí. Chcem zdôrazniť ešte jeden dôležitý faktor – My zavádzame záväzné normy, ale napriek tomu rešpektujeme odlišnosti, národné odlišnosti a špecifika. A takisto nevylúčujeme a nerušíme flexibilitu v právnych úpravách. V rámci prvého piliera bude naďalej možné upravovať individuálne mm, anticyklické rezervy. Takisto vítam aj tzv. druhý pilier a jeho ustanovenia. Ďakujem, pán kolega Nitras. A na záver, keď aj pani Kleber. Ďakujem pekne za slovo. Z dnešnej správy je jasné, že ide o veľký pokrok pre spoločný trh a dohľad nad bankami. Ehm, Vieme o nedostatkoch pri e, činnostiach bank. Banky nemali dostatok kapitálu, takže nemohli vykryť z e, ráty. a tým pádom e, trpeli naši daňoví poplatníci. Dúfam, že sme sa naučili z lekcie z tejto finančnej a bankovej krízy a tento, táto dohoda musí vyvinúť tlak na banky, aby si uvedomili, akú majú pôvodnú úlohu, a síce financovanie ekonomiky. Vítam aj dohovor o obmedzení zvýšení bankových eh, bonusov. Dôležitý eh, význam eh, má ukončiť rizikové pôsobenie bank menej finančných prostriedkov pre odmeny bankových vedúcich pracovníkov znamená viac peňazí pre nové pracovné miesta a to je správna odpoveď Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pani Kleva. A teraz na záver dostane slovo komisia. Pán Barnier, nech sa páči. Merci, Ďakujem, pán predseda. Pán predsedajúci, chcel by som povedať, že som veľmi rád, keď som skonštatoval, že takmer všetci poslanci, ktorí sa vyjadrili, vyjadrili svoj súhlas s podstatou a obsahom tohto mm, legislatívneho návrhu. Je to op- op- veľmi dôležitý pilier e, nového systému riešenia kríz. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí spolupracovali na tejto správe. Ďakujem aj tým, ktorí tu pracovali v mene predsedníctva. Táto téma bola veľmi technická, aj právnicky precízna, naozaj si vyžiadala veľké kompetencie. Chcel by som e, potvrdiť pani Wortmann Kohl, aj pani Tyson, aj pani Gulár, že komisia je odhodlaná predložiť všetky zložky toho, čo si vyžiada banková únia. Mnohé tie zložky už máme, napríklad dohľad zo strany Európskej centrálnej banky. Text o riešení problémov bank, ten už je na vašom stole. No a v rovnakom duchu predstavíme ešte pred letom návrh Európskeho orgánu pre riešenie problémov bank. A to pôjde paralelne s orgánom dohľadu. Domnievame sa, že je možné právnicky robiť toto paralelne a opierame sa o súčasnú e, zmluvu. Nič nebráni tomu, aby sme neskôr, tak ako niektorí ministri v Dubline povedali, aby sme neskôr cieľene modifikovali zmluvu. Komisia v novembri predstavila koncepciu, kde sme načetli budúci vývoj zmluvy, možný vývoj zmluvy. Tam by mohli byť určité zacielené modifikácie, konsolidácie pre bankový sektor. My si ale myslíme, že je možné e, urobiť pokrok vo všetkých zložkách tohto návrhu a tohto systému aj za použitia súčasnej zmluvy. Pán Bulman veľmi správne povedal, že parlament zareagoval dobre, pripravil veľmi dobré odpovede. No a na Margo pána Morgantyho chcem povedať, že po správe Líkanen predstavíme reformu ešte pred e, letom, a ktorá bude mať aj e, dopadové štúdie a všetko, mm, čo to mať má. E, pani Sharon Bowles hovorila o bonusoch a odmeňovaniach a o zodpovednosti bankárov. Myslím si, že chceme všetci systematicky posilňovať zodpovednosť všetkých aktérov v týchto podnikoch, v týchto inštitúciách. Ďakujem pánovi Lambercovi a aj pánovi Klutemu. Áno, je to pravda, my regulujeme financie, ale aj vy regulujete finančný sektor. Je to pravda. Kľúčovým slovom je tu transparentnosť. To je prvým predpokladom pre zodpovednosť. Pán Lamberts v tom duchu transparentnosti predstaví komisia aj text o nefinančných správach pre všetky veľké podniky. Pokiaľ ide o pani Swinburne a pani Vicky Ford, i keď nesúhlasia s nami v tomto bode, ale chcem povedať, že text, ktorý dnes chválite, je v súlade s odporúčaniami Bazilejského výboru. Napriek tomu má určité špecifika európskeho, pre európsky e, bankový e, sektor. Euró- Európska únia toto bude uplatňovať na 8300 bank, ktoré financujú 70 nášho hospodárstva. V USA regulujú takýmto spôsobom iba 30 veľkých bank. Toto sú banky, ktoré sú u nás veľkou diverzitou. 4000 týchto bank je napríklad družstevných bank, e, bežných bank. Takže ja odporúčam naozaj, aby ste hlasovali za tento text, pretože my tu budeme aj trestať zneužívanie trhu. No a pani Beres chcem povedať ešte, že ja naozaj dbám na to, aby sme mali rovnaké podmienky ako USA a iní veľkí hráči Dostal som nové správy z USA minulý rok. G20, minulý týždeň, pardon, G20 bude zasadať tento týždeň. Implementácia technických noriem a bazilejských odporúčaní ohľadom derivátov a tá známa otázka Foreign Banking Organizations, z toho vyplýva aj veľká opozícia, O tom e, sme diskutovali aj so Spojenými štátmi. Bola to veľmi náročná diskusia. Môžem povedať, že text, ktorý je dnes pred nami, um, pokrýva toto všetko, takisto aj e, tieňové bankovníctvo. Pán Schmidt hovoril o diverzite. Nejde tam iba o rovnosť medzi mužmi a ženami, ale aj o diverzitu, ktorú potrebujú e, banky, pokiaľ ide o profesionálov, ktorých za, zamestnávajú. Potrebujú vo svojom riadení diverzitu. Pani McCarthy, ponaučenie, ktoré si e, musíme zobrať z krízy, je samozrejme zodpovednosť a benchmarking, no a potom Ochrana spotrebiteľov je tu tiež veľmi dôležitá, ako to spomínal jeden poslanec. Minulý týždeň komisia zverejnila dokument o dlhodobých investíciách a o financovaní týchto dlhých e, invest- dlhodobých investícií, ktoré EÚ potrebuje. Teraz uh, môžeme urobiť taký krok, že prestaneme e, prijímať legislatívu, ktorá by bola reaktívna, ktorá by vždy iba reagovala na vývoj, ale e, budeme prijímať takú e, legislatívu, ktorá bude predvídať vývoj. Mali by sme si teda vziať ponaučenia z krízy a mali by sme začať konečne podporovať reálne hospodárstvo a dlhodobé investície. Ďakujem za podporu, ďakujem za tých 30 otázok a pripomienok. A Chcem teda dať do vašej pozornosti tú zelenú knihu o dlhodobých investíciách. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár Barnier. A teraz pani Creighton, pani ministerka. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, vážené poslankyne, chcem privítať pozitívne pripomienky, ktoré som si dnes vypočula o návrhu legislatívneho textu. Chápem, že niektorí z vás asi nie sú úplne spokojní s niektorými aspektami tejto politickej dohody, ale ako som povedala už na úvod, museli sme nájsť rovnováhu medzi požiadavkami, ktoré si odporu, odporovali a museli sme zohľadniť sociálnu a ekonomickú realitu. Banky musia byť bezpečnejšie, na tom sa všetci zhodujeme a zároveň um, musia ale byť schopné naďalej aj fungovať a slúžiť uh, rastúcemu hospodárstvu. Výsledok uh, rokovaní je v každom prípade kompromis, to sa nedá poprieť, ale je to dobrý kompromis, myslím si, pretože máme tu jednotný cieľ, ktorý uh, plníme, zabezpečiť, aby EÚ po kríze bola silnejšia a aby bola schopná lepšie slúžiť svojim občanom. Silnejšie banky a lepšia finančná regulácia to sú dva základné kamene tohto nového systému. Pani Bowles hovorila o tomto ako o dobrom kompromise, pretože sa nastolila určitá rovnováha a ja súhlasím s jej názorom zverejňovanie, väčšia transparentnosť, to sú dobré veci. To nemôže byť zlé v žiadnom prípade. A preto je to veľmi dôležitý krok dobrým smerom. Chápem to tak, že dnes budete hlasovať o pozmeňovacom návrhu k článku 416 odseku 5d. Týka sa to obchodov transakcií repo na základe e, výpočtu pomeru celkovej kapitálovej zadlženosti Súčasný návrh, keby ostal, by nebol asi veľmi e, rozumný. Bolo by potrebné to preskúmať e, v kontexte odporúčaní Bazilejského výboru. Takže rada môže tento pozmeňovací návrh podporiť ako súčasť celkového balíka. Som veľmi rada teda, že to môžeme podporiť. No a na záver sa chcem poďakovať ešte spravodajcovi za konštruktívny prístup tohto parlamentu počas rokovaní. Tešíme sa na technické doľaďovanie textu. Dúfame, že nadobudne účinnosť čo najskôr. Ďakujem. Ďakujem pani ministerka Creighton. No a na záver ešte spravodajca pán Karas na dve minúty. Pán predsedajúci, vážené dámy a páni, táto rozpráva dnes jasne ukázala, že sme odhodlaní v tomto parlamente vziať na seba zodpovednosť. Chcem sa poďakovať teda všetkým zúčastneným. Odviedli sme spoločne veľmi dobrú prácu. Pozmeňovací návrh po tejto rozprave podporíme a druhú vetu v článku 416 vypustíme. Chcem takisto povedať, že táto rozprava ukázala, že musíme naďalej pridávať plyn a musíme naďalej realizovať bankovú úniu, musíme implementovať fiškálnu úniu, musíme bojovať proti daňovým rajom, proti tieňovému bankovníctvu a tak ďalej. To znamená, že nesmieme poľavovať v našom regulačnom úsilí. No a musíme začať aj myslieť iným spôsobom. Rokovania boli zaťažené tým, že sa zmenilo predsedníctvo rady trikrát počas trvania tých rokovaní. Čiže tu musíme využiť v budúcnosti nejakú inú metódu. 1.1.2014 tieto úpravy, právne úpravy nadobudnú účinnosť. Sme veľmi radi, pretože tým Európa sa stane príkladom pre celý svet. My sa nenecháme zablokovať chybami iných, nebudeme uh, preto sa vzdávať našich krokov, ktoré sú nutné a potrebné. Hovorilo sa tu o dôchodkových fondoch. Tie boli zohľadnení, Takisto zmena kultúry nastáva práve tým, že zavádzame transparentnosť a obmedzenie výšky bonusov. Flexibilita nepovedie k narušeniu hospodárskej súťaže, pretože bude e,